kolegovia. Rád by som otvoril našu schôdzu. E, pokračujeme teda v schôdzi Európskeho parlamentu, ktorá bola pozastavená 9. júna tohto roku. Zápisnicu, zápisnicu zo schôdze, ktorá sa uskutočnila 9. júna, bola rozdaná. Sú nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Ak nie sú, tak potom zápisnicu považujeme za schválenú.